Tretia, e, tretie oznámenie, príslušné orgány e, Francúzskej republiky e, žiadajú o odstranenie parlamentnej imunity pani Marine Le Pen. Toto je postúpené ďalej príslušnému výboru, teda výboru pre právne záležitosti. Ďalšie oznámenie dostal som do strany skupiny ALDE